strany, e, frakcia, skupina Aliancia demokratov a liberálov a od skupiny e, Konfederácie Európskej ľavice e, som dostal menovanie na členov Európs- výborov a delegácií a tento zoznam menovaných bude